Otáz, eh, hodina otázok je ukončená. Ďalšie zasadnutie bude zajtra 17. septembra 2009 od 9. do 1. a od 3. do 5. Program je zverejnený mm, v písomnej forme na internete. E, vyhlasujem toto zasadnutie za